tejto téme bude zajtra. Vážené kolegyne, kolegovia, ďalším bodom programu je vyhlásenie komisie na tému právny štát v Rumúnsku. Ako prvá dostane slovo v mene komisie pani Jourová. Vážená pani predsednička, poslankyne, poslanci, Komisia Európskeho parlamentu a aj na verejnosť jasne vyjadrila, že veľmi pozorne monitoruje a zvolenie monitoruje mm, situáciu, pokiaľ ide o právny štát v Rumunsku. Podali sme, že Rumunsko musí sa znova vrátiť k reformnému procesu a to naliehavo. Čo to znamená? Ísť pred a nie vzad a vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré mm, sú rozpore s pokrokom dosiahnutým za posledné roky. Podpredseda prívodca komisie Franz Timmermans e, osobne bol v kontakte s premiérkou Dančilou a experti sa stretli viackrát s cieľom koštlivo diskutovať a viesť dialog. Komisia vždy jasne hovorila, že rozhovory pre rozhovory nebudú stačiť a že budú potrebné konkrétne kroky z rumúnskej strany a to čo možno najskôr e, kolegium o hovoril pred dvomi týždňami. Bohužiaľ, zatiaľ sme mm, nedospeli k záveru, že Rumúnsko sa uberá tou správnou cestou. Naše obavy, ak na ne nebude reagovať, komisia bude musieť konať a využiť prostriedky, ktoré má k dispozícii. Dnešná rozprava, tam nejde o technické otázky, nejde o nejaký update, e, keďže vidíme, že naozaj e, ten pokrok e, bol zastavený, dochádza k regresu. E, v Rumúnsku legislatívne akty, v Rumúnsku transpozícia rôznych smerníc a tak ďalej. Naozaj to môže vzbudiť obavy s potenciálnou nekompatibilitou s právom EÚ a taktiež e, tie nariadenia e, vládne, ktoré sa vydávajú, e, kontroverzné menovania a tak ďalej. To všetko nás naplňa obavami a, a taktiež, pokiaľ ide o, Európsku prokuratúru, hlavného európskeho prokurátora, tie kontroverzie v súvislosti s rumúnskou kandidátkou naozaj upokojeniu situácie neprispievajú. Čiže situácia právnoštátna, e, s nezávislosťou súdnictva a boja proti korupcii, toto všetko je veľmi pochybné. E, poprvé, eh, možné pozmenenie e, trestného zákonníka a mm, toto sú veci, ktoré musia vychádzať z náležitej prípravy, z konzultácií so sudcami, s aktérmi musia si posne uvedomiť, aké dopady eh, budú mať takéto zmeny. A samozrejme, každé takéto kroky musia byť súlade s európskym právom a medzinárodnými záväzkami a s odporúčaniami CVM, ako napríklad boj proti korupcii rumúnske orgány eh, by sa púšťali do rizika, keby sa do takýchto noviel púšťali bez eh, takéto konzultácie a mohlo by to viesť eh, k systematickej beztrestnosti pre vysokých úradníkov, ktorí boli z dôvodu korupcie odsúdení. Potom E, ten najvyšší odvolatý súd a možné kroky po rozsudku ústavného súdu v súvislosti so zložením e, pečlených sudcovských panelov. Máme tu naozaj e, seriózne obavy, pokiaľ ide o ďalšie kroky a toto nie je možné oddeliť od možných dopadov znovotvárania prípadov z histórie, čo je vec ktorá ako taká môže viesť k značnému zasahovaniu do nezávislosti e, súdnictva. Čiže je tu riziko e, porušenia trestnoprávneho systému e, v EÚ, jeho narušenia, vrátanie mnohých korupčných prípadov. A toto ignorovať nemôžeme. Tretia vec, otázka menovania prokurátorov, hlavne potreba silného systému vymenovania naozaj špičkových prokurátorov. Toto nie je nová vec. E, systém e, rovnováha kontrol e, sa rozpadáva, rozrieďuje. Máme tu naozaj veľmi kontroverzné postupy menovania prokurátora na najvyššej úrovni, generálneho prokurátora a hlavného protikorupčného prokurátora A pokiaľ ide o prokuratúru určenú na vyšetrovanie sudcov, eh, CVM eh, správa, aj Benátska komisia, aj GRECO poukazujú na nedostatky v tejto oblasti. Vláda napriek tomu túto štruktúru eh, naďalej posilňuje. Toto sú všetko prvky, ktoré nás naplňajú obavami samostatne, ale dokopy eh, naozaj poukazujú na veľmi, veľmi znepokojivý eh, vzorec. V posledných mesiacoch sa eh, situácia v Rumunsku zdramatizovala, naozaj mm, veľmi unáhlené rozhodnutia príjmané vo veľmi kľúčových oblastiach. A ak tieto obavy nebude ani Rumunsko reagovať, komisia bude musieť konať a využiť všetky prostriedky, ktoré má na tieto účely k dispozícii. Preto komisia vyzýva Rumunsko, aby konzultovalo a dopracovalo sa ku konsenzu, e, využijúc poradenstvo Benátskej komisie ako aj procesu CVM. Naozaj nie je neskoro, aby sa Rumunsko vrátilo na reformnú cestu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz to slovo pani Gresle. Máte dve minúty za EPP. Nech sa páči. Pani predsedníčka, pani e, komisárka, e, nemôžeme tu uvítať predsedníctvo, hoci by boli dobré dôvody, aby tu bolo práve e, dnes toto predsedníctvo zastúpené. Pani komisárka, veď sa zaoberáme tým, že Rumúnsko, prcinská krajina EÚ a ja mám naozaj obrovské obavy, lebo ešte nikdy sme nevideli takýto pád, zlútenie právneho štátu naozaj v priamom prenose a to, čo si dovolilo Rumúnsko, si ešte iná krajina EÚ nikdy nedovolila. Ja dúfam, že Rumúni budú naozaj výnimkou, naozaj to bude jediný prípad, Mm, teda e, dúfam, že SAD sa k tomu postaví rozhodnejšie. Článok 7, e, komisia, nech sa páči, zastavte toky peňazí, lebo už tie peniaze nemôžeme chrániť vzhľadom na ten kolaps právneho štátu. Naozaj vláda to nezvláda. E, nech sa to odpovednosť naozaj predsedníctvo, rumúnska vláda, Mm, je eh, vynikom. Eh, sú tu obete. Prvou obeťou je nezávislé súdnictvo, čím sa podporuje značne korupcia. Máme tam teda socialistického predsedu eh, strany, parlamentu, obvinenie a odsudenie z podvodu. A toto musí riešiť aj SAD, lebo meranie dvojakým metrom naozaj nepotrebuje. Máme tu ústavný súd, ktorý je vystavený obrovskému tlaku. E, vidíme e, zmeny v e, menovacom procese. Pani Kvesi, niekdajšia prokurátorka je obviňovaná a naozaj pod obrovským tlakom. Je to naozaj akt, akt pomsty keďže je kandidátkou eh, pre eh, vedenie eh, Európskej prokurátorského úradu prokurátora. To, čo sa deje v predsedníckej krajine, sú potrebné určité sankcie. Rada je za to spolu zodpovedná. No, ehm, ako by odmeňovali eh, Rumúnsko za tieto útoky na eh, právny štát. Franský kandidát eh, nemôže byť prvým európskym prokurátorom, jeho kandidatúra je takým figovým listom, za ktorý sa zakrývajú porušenia práv rumúnskej kandidátky Pani komisárka, pani Bacička, dámy a páni, eh, nejde iba o Európskeho prokurátora, ide o dôveryhodnosť Európy, dôveryhodnosť komisie a prvého podpredsedu komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Gresle, máme tu modrú kartu od pána Pistov. Akceptujete túto otázku? Thank you for accepting. Ďakujem, eh, že akceptujete moju otázku. Rád by som sa vás opýtal nasledujúcu otázku. Mm, pani Gresele, eh, spomínali ste vo svojom príspevku určité eh, skutočnosti týkajúce sa ústavného súdu v Rumunsku. Ako môžete ako chcete Rumunom vysvetliť, že vo vašej krajine sudcovia ústavného súdu môžu byť staranikmi. Ďakujem za otázku, pán kolega. Vôbec eh, som nekritizovala to, že sú tam aj politici na ústavnom súde. Ide o to, či sa pridržiavajú eh, práva, alebo eh, práve sa tam vyvíja veľký tlak zo strany politiky. Ja chcem vám povedať, že je najvyšší čas, aby socialisti sa k tomu vyjadrili. Prečo Rumúni majú len o tomto rozhodovať? To je vec celej Európy. Ja som to videla aj na situácii celoeurópskeho kandidáta, ktorý nám nepovedal celú pravdu o, svojich aktivitách. Videli sme to aj pri kandidátke na e, Európsku prokuratúru. E, kedy vlastne e, prestanete rumunské otázky nevidieť aj v celoeurópskom kontexte? Ďakujem pekne. Igen, na bocsássanak meg. Hajladunk tovább. Ospravedlňujem sa. Budeme teda pokračovať v rozprave na minútu a, a pol. Kolega Weidenholzer. Uh. E, za SAD. Chcem len konštatovať, že nie pán Preda tu riadi schôdzu, ale pani predsedajúca. E, myslím si, e, na rozdiel od že, predrečničky, že rumunské predsedníctvo medzičasom veľa dosiahlo napriek tomu, že mnohí kuvikali, že to bude inak. A poprosím, keby ste ma počúvali, pán Preda, trochu disciplíny by tu bolo na mieste. O to dôležitejšie je, že tu dnes musíme viesť túto naliehavú eh, debatu. Túto otázku nediskutujeme poprvýkrát. V novembri parlament v uznesení rozhodol, že eh, trestnoprávne predpisy eh, a teda organičné v trestnom konaní v Rumunsku sa musia E, teda musia postupovať podľa e, rumunského práva. Je potrebné e, posilniť právny štát. Žiaľ, naše požiadavky sa nestretli s pozitívnym ohlasom. To e, je naozaj na škodu. Tu nejde o Rumunsko, ide o naše správne ponímanie právneho štátu, pretože fungujúci právny štát je e, právnym e, pilierom fungujúcej Európy a takto je to stanovené aj v kodaňských kritériách. A trvať na dotržiavanie týchto kritérií nepredstavuje miešanie sa do vnútorných záležitostí členského štátu. Práve naopak je to v našom spoločnom e, záujme. Samozrejme, nesmie to byť len jednostranné ale e, tieto princípy e, právneho štátu musíme posilňovať. Musíme ich posilňovať v rámci dialogu. A toto je naše posolstvo do Bukurešti. Len takto môže východ a západ sa opäť zrásť. Pani Makovej za EKR na dve minúty. Nech sa páči. Skutočne e, v Rumunsku máme veľmi e, skorumpovanú skupinu pod vedením Dragnu, e, ktorý je skorumpovaný, tí vlastne pre, prevzali moc a nerešpektujú ani svoj vlastný program spred volie, menujú si koho chcú do funkcií transformujú teda, e, e, peniaze, je to e, úplatkársky systém a skorumpovaní politici utekajú pred spravodlivosťou, čím trpia milióny ľudí. Rumúni eh, v tomto ale eh, nie sú indiferentní. Rumúni sú ochotní výjsť do ulic a v uliciach potom vidíme, čo sa deje. Sú obeťami násilia, bijú ich policajti obuškami, púšťajú im slzný plyn, ale našou cestou aj naďalej je Európa. Sme samozrejme úplne zúfali, keď vidíme, čo Dragna a ostatní robia s našou krajinou. Nemôžeme však dopustiť, aby sme zostali rukojemníci niekoľkých politikov, e, ktorí sú práve vo vláde, pretože tu ide o ohrozenie demokracie. Teraz e, skutočne začíname trpieť diktatúrou a ožobračovaním krajiny. Tisícky našich občanov opúšťajú našu krajinu a ten potenciál, že môžeme vypadnúť prakticky z Európy, to je priam nočnou morou, ale naozaj je to práve trend. Ďakujem kolegyňa Sophie Intfeld na 3 minúty za ALDE. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pani komisárka Začnem tým, že e, poviem, že zdieľam iritáciu pani Geresle z neprítomnosti e, rády nielen preto, že tu ide o ich krajinu. A tiež teda <laughs> pre Počkajte e, s potleskom, kým skončím, možno už nebudete taký nadšený, keď skončím. E, tiež mi je ľúto, že tu nie je pán Timomans. Nič proti vám, pani komisárka, ale on je e, pod predsedom a vlastne on by tu mal byť a porozprávať nám, čo urobil v ostatných piatich rokoch. Mali sme tu minulý týždeň oznámenie o právnom štáte štáte a hovorili sme o právnom štáte vo výbore Libe a pán Timmermans neprišiel. A kde je dnes? Kde je dnes a čo robil ostatných 5 e, e, rokov? Pretože on je súčasťou e, problému. Už mám dosť týchto rozpráv. Stále sa tu kritizuje. Dnes to je Rumunsko, zajtra Maďarsko kritizujú raz socialisti, raz ľudovci. Viem, pani Pani Egresle, vy ste naozaj veľmi eh, mm, eh, dobrá eh, poslankyňa, veľmi snaživá a čestná osoba. Toto nie sú tieto problémy. Tu je vlastne problém s zmluvou fungovaní Európskej únie. Mm, skutočne nechápem, chápem. E, tento parlament pred 2,5 rokmi prijal stanovisko, e, ktoré je vlastne e, všeobecným mechanizmom, ktorý by pokrýval všetky členské štáty, všetky vlády a komisia. Neukazujem na vás prstom, pani komisárka, ale je zodpovedná. Pán Timomans je zodpovedný a povedali ste, nepotrebujeme to, však máme už na to ten súbor nástrojov, takže takéto niečo nepotrebujeme. A ale pán Misto Timomans je špicen kandidát, aj pán Weber je špicen kandidát, takže by som od oboch špicen kandidátov eh, to mm, sa dozvedela, ktorí sú tu neprítomní, čo chcú urobiť, eh, keď sa stanú predsedami eh, komisie. Pán predseda prípadný komisie Webera e, bude robiť to, za čo hlasoval ako poslanec Weber za e, tento mechanizmus e, ktorý by bol aplikovaný rovnocene na všetky členské štáty Európskej únie. A teraz už končím. Naša politická skupina ALDE sa štancuje od rumunských členov našej Lde eh, rodiny eh, aj z dôvodu, teda nie len z dôvodu tejto problematiky, ale aj z dôvodu, že sú proti eh, registrovaným partnerstvám, aj z dôvodu toho, čo sa deje v prípade pani Kvešiovej a tiež v súvislosti so snahami zabrániť registrácii nových strán, ktoré by chceli kandidovať do európskych volieb. Takže mali by sme o tejto problematike, pani predsednička, hovoriť a až v nadchádzajúcom legislatívnom období. Akceptujete modrú kartu od pána Predu. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s vašou kritikou. A nebudem teda obraňovať nejaké stranické záujmy, ale pán Ferhovštát predsa nič nehovoril o situácii v Rumúnsku. On mlčal a Viete, začalo to pred troma mesiacmi a keď sme e, vás požiadali, aby ste niečo robili, tak ste stáli uh, uh, pomimo. Vy tu robíte volebné kalkulácie, aj vy, milá pani. Prosím, povedzte mi, prečo pán Ferhovštát neurobil? to, bolo to nejaké osobné priateľstvo s pánom Tričanu alebo nejaké iné priateľské vzťahy? Prosím vás, vysvetlite mi to. You've got it completely wrong. Vôbec ste to nepochopili. Prečítajte si zápisnicu parlamentu. E, e, to postavenie tejto skupiny bolo jednoznačné. Keby to bolo aj v EPP, tak pánovi e, Orbánovi, tak by bola situácia úplne iná. Boli sme veľmi kritickí, pokiaľ ide o dianie v Rumunsku. My sme sa formálne dištancovali od členov našej rodiny, ktorí tam vládnu. Vyzvali sme na ich vylúčenie z našej politickej rodiny. My sme tak urobili. Za Zatiaľ teda sme tak neurobili, lebo naozaj celé roky sme politicky priateľmi, ale eh, postupujeme opačne ako EPP, ktorá ešte stále podporuje pána Orbána. Odporúčam vám prečítať si zápisnicu Európskeho parlamentu. Eh, pán eh, Preda, ja som sa osobne zúčastnila rozpravy o Rumunsku a veľmi kriticky som sa vyjadrila, pán Preda. Takže poprosím vás, aby ste aj vy boli veľmi kritickí k vášmu členovi, pánovi Orbánovi. E, a takže nasleduje pán Boštinaru. E, pán Boštinaru, tu, teda pardon, je tu ešte modrá karta pre pani Infeld. Akceptujete? Mulțumesc. Doamna kolega, am două întrebări scurte la adresa. Ďakujem. Mám dve veľmi krátke otázky pre vás. Viete, koľkokrát Rumunský ústavný súd označil kroky pani Kveši ako protiústavné. Viete, koľkokrát e, e, bola vlastne usvedčená z porušenia rumunskej ústavy a potom je tam e, to obvinenie zo zneužívania úradnej moci. A najdôležitejšie svedectvá sú od dvoch prokurátorov v Národnom protikorupčnom direktoráte, kde teda e, sú e, kľúč, korunnými svetkami proti nej. Ako môžete e, tak, vyvíjať takýto tlak v takomto prípade? Nebudem zachádzať do podrobností tých súdnych prípadov, ale pokiaľ viem, nedávno súd... Môžem ukončiť? Chcete to počuť, čo chcem povedať? Zaujímavá zodpoveď. Pozrite sa, mám 30 sekúnd a polovica z toho už uplynula. Ale viem, že súd už pani Köveši e, dovolil cestovať a hovoriť a ide o to, že argumenty, ktoré tu stále proti tomu počúvam, je, že e, teda tie argumenty to vôbec nezlepšujú. Pretože my tu máme obraz totálneho chaosu a my potrebujeme právny štát nielen pre Európsku úniu, ale pre ľudí v Rumunsku, pretože mladí ľudia naozaj túžia po krajine, ktorá je stabilná, kde je vláda spolahlivá a čistá. A e, vždy sa tu hovorí, že áno, niekto niekde na súde, zatasahuje do toho tajná služba. Ja neviem, myslíte, že tým sa to zlepšuje? Ja si to nemyslím. Ďakujem pekne. A teraz budeme pokračovať v rozprave pani Sargentini za zelených. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, právny štát nie je otázka pravice či ľavice a je veľmi bolestivé, e, keď vidíme, že rumunská vláda podporuje maďarskú vládu tým, že tú správu o Maďarsku e, nepustí na program. Je to veľmi veľké sklamanie. Rumunské predsedníctvo tu nie je. To je neuveriteľné. A takisto predsedníctvo vlastne delegitimizuje kandidátku parlamentu na e, úrad e, verejného prokurátora a to ohrozuje celý ten proces. Boj proti korupcii je kľúčový v právnom štáte. Máme tu krajinu, ktorá veľmi e, sa teda sklzavá a momentálne predseda Európskej rade. Dajte mi nejaký iný príklad. Ja viem, január 2011, keď maďarská vláda predsedala rade, Eh, to bol tiež porok, kedy sa neudialo nič. Ľudia by sa za to mali hambiť. 6 týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu a toto je ako príklad. Merci. Ďakujem pekne. Dobrý večer, kolegovia. Slovo má pán Beten, dve minúty za ENF. Nech sa páči. Pán Beten tu nie je, takže prejdeme na pána Lenarsa, 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. EÚ je úniou krajín, ktoré sa spájajú v aby bojovali proti vojnovým konfliktom, aby e, spolu boli jednotne silní, ale vychádzame zo spoločného základu spoločných hodnôt a v týchto dňoch je to pre nás veľká výzva. Videli sme, že je tu nedostatok reakcií zo strany komisie. No a keď sa pozeráme na Polsko, aj oni mali byť eh, teda podobení konaniu v zmysle článku 7. A potom sa pozrite na krajiny ako Rumunsko, Malta, nevenuje sa im nejak veľa pozornosti, ale naozaj by sme sa mali pozrieť aj smerom e, na Valetu a Bukurešť. Nemali by sme mať dvojitý meter. Môžeme byť priekopníkom únie len ak budeme rovnaké štandardy uplatňovať na všetkých. A e, Nemalo by to byť e, tým, že kto sú vaši kamaráti na súde, nemalo by to byť o tom, kto, koho máte ako kamarátov na súde. Teda v prípade Rumunska či Malty Európska únia by mala raz a navždy zasiahnuť. Ďakujem slovám pán Nika na 2 minúty 30. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, bohužiaľ, opäť je to taká predvolebná rozprava E, nespomínajú sa v súvislosti s Rumunskom žiadne konkrétne fakty. A opäť sme nútení hovoriť pravdu a mm, vyvrácať väčšinu lží, ktoré tu dnes zazneli. A čo sa týka právneho štátu, na čo právny štát, ak nemáte práva o povinnosti občanov? E, potom nemáte právny štát. V roku 2009 e, Rumunsko podpísalo prvý tajný protokol e, s tajnými službami a neprekvapí, že vtedy bola prokurátorkou pani Kveši. A veľa sme počuli o dlhom rade tajných protokolov s tajnými službami rumunskí občania boli zdesení, keď sa dozvedeli o týchto tajných protokoloch, protokoloch, ktoré viedli k zneužívaniu a k odpornej nespravodlivosti. Romoni neznášajú dvojité, eh, dvojitý meter spravodlivosti eh, vo všetkom, čo súvisí s každodenným životom, eh, falšované potraviny zaplavili ich trh, ohrozujú ich zdravie, farmaceutické výrobky. Rumunsko nie je členom šengenského priestoru, aj keď uh, už dlhé roky splňajú všetky požiadavky. A vidíte, že Rumúni uh, sa musia stavať do radu uh, iného než ostatní občania EÚ a Rumúni hovoria, že je to poborujúce. A čo sa udialo v oblasti spravodlivosti? To je absolútne neakceptovateľné. Musíme takéto zneužívanie ukončiť v televízii každodenne počúvajú eh, množstvo svedectiev eh, v tejto súvislosti. A Rumúni sú veľmi citliví, pretože boli eh, takto zneužívania počas komunistického režimu a teraz sú teda vydieraní sudcovia, odpočúvaní prokurátori, tajne nafilmovávaní v kúpeľniach, spáňach, aby sa stali teda obeťami vydierania. Nie, Rumúni chcú byť rovnakými partnermi, rovnoprávnymi občanmi, odmietajú túto diskrimináciu, ktorá nie je založená na absolútne ničom a je to absolútne nezaslúžené. A hovoríme všetkým ľuďom dobrej vôle, že Rumunsko si zaslúži viac a aj Rumúni si zaslúžia viac. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz na jednu minútu eh, pani poslankyňa Weber. Ďakujem pekne. Rumunsko je e, e, súčasťou tohto mechanizmu spolupráce s komisiou a rumúnsky politici boli vážne kritizovaní e, v rámci tohto mechanizmu za praktiky, ktoré boli v rozpore so spravodlivosťou. A napriek tomu pred pár týždňami lídry v Európskom parlamente požiadali rumúnske orgány aj súdy, aby zastavili vyšetrovanie proti rumúnskému občanovi, ktorého práva, procesné práva boli dodržané a e, samozrejme v Rumunsku ústava garantuje nezávislosť súdnictva a títo lídry Tajany, Verhofstadt, Weber prosím svojich deklarácií vyvíjali tlak na národných sudcov, ktorí e, sa e, zaoberali týmto prípadom a podkopalo to nezávislosť spravodlivosti. Takže, milí európsky kolegovia, je na čase prestať používať tento dvojitý meter a začať sa správať tak, ako to očakávate od ostatných politikov. Ďakujem pekne. Na minútu 30 pán Preda. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja som... Aj mňa mrzí, že tu teda nikto nezastupuje rumunskú vládu, hoci rozprava je venovaná práve Rumunsku. Nikto tu nie je, aby e, zastupoval predsedníctvo rady. Ukazuje to ich pohrdanie našou inštitúciou a vôbec radou. Naozaj je to veľmi poľutovania hodné, že počas prvého rumunského predsedníctva sa ocitáme v takejto situácii. Niekto by tu naozaj mal byť. A bohužiaľ, bukurešský režim už nie je režim, ktorý sa spája s právnym štátom, pretože väčšina, ktorá vládne v krajine od roku 2016, robí presne to, čo spomínal pán Nika. Oni vyvíjajú tlak na sudcov, prokurátorov, dokonca vytvorili inštitúcie, ktoré ich pravdepodobne budú nútiť, aby revidovali e, rozhodnutia, aby prestali niekoho teda prenasledovať v prípade korupcie alebo potom je tu ten, ten smiešný človek, ktorý vedie ich stranu, ktorý bol dvakrát odsudený za korupciu. Ukážte mi ktorúkoľvek inú európsku krajinu, kde vládnúca strana má ako lídra takéhoto človeka. Lídra, ktorý ostal v úrade po tom, čo bol dvakrát odsúdený e, za, za krádež. Ako môžeme akceptovať túto koalíciu absolútne zlých ľudí, čo neslúži absolútne nikomu. Pani Grápiny, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani e, komisárka, kolegyňa, kolegovia. Dovolte mi takú pripomienku. Táto rozprava je absolútne, mm, e, absolútnym zlyhaním. Pozrite sa, koľko nás je asi 20. A najkritickejší lídry tu nie sú. Sú s babelcami. Pán Weber, e, odvážte sa prísť do Rumunska, do mojej krajiny a povedzte mojej vláde, aby zastavila prípad, ktorý e, bol e, pred súdom prejednávaný. Viete, pani komisárka, že v oblasti spravodlivosti nemôžete ísť e, a povedať vláde, aby niečo urobila. Aj keď ste európska úradnička, a intervencie európskych úradníkov negatívne ovplyvnili spravodlivosť v Rumunsku. Občania v Rumunsku nechápu, prečo niektorí úradníci, niektorí europoslanci chcú zasahovať do ich prípadov pred rumunskými súdmi. Dobre, takže sme vo volebnej kampani. Áno, chápem, pán Preda hovoril e, tak, ako hovoril, tiež chce vyhrať svoju volebnú kampaň. EPP tiež chce niečo vyťažiť z kampane. Ja chcem povedať, vy ste neuviedli ani jeden príklad porušenia právneho štátu, ani jeden jediný príklad. Rumúnska vláda má úspešné predsedníctvo. Mrzí vás, že sú úspešní, že sa im podarilo toľko vecí uzavrieť. Prečo to robíte? No, minulý e, rok sme mali uznesenie, ktoré nebolo férové a viete, že v tom e, uznesení je niečo, čo by o inej krajine nikto nepovedal. Obvinujete Rumúnsko z toho, že vymenili e, šéfa inštitúcie, tá inštitúcia zničila spravodlivosť. Hovorím o životoch ľudí, o tisícoch e, súdnych procesov. Aj vy ste povedal, aj on povedal, že, že sa majú zopakovať. Čak čo teda máme urobiť? Máme tam ponechať tú nespravodlivosť? Koho chránite? Rumunsko nie je kveši, Rumunsko nie je len jedna osoba, je to 20 miliónov ľudí. Slovo má pán Hökmark, minútu 30, nech sa páči. Pani predsedajúca podkopanie nezávislosti súdnictva, podkopanie nezávislosti e, prokurátorov, bránenie vzniku nových strán, snaha o legalizáciu korupcie, boj nie proti korupcii, ale proti tým, ktorí bojujú proti korupcii, zbavovanie sa nepohodlných lídrov, nezávislých orgánov, zákaz opustiť krajinu. To je samozrejme eh, skolabovaný právny štát. A čo ma znepokojuje a zdá najviac, je to popieranie. A musím povedať, pánovi Wiedenholcerovi, že to ticho je, je ohlušujúce. To, čo ste tu dnes povedali, nebolo nejaké pôsobivé a poviem vám prečo. Obrana právneho štátu a demokracie neide po stranickej línii. Zneužívanie právomoci v Maďarsku, v Polsku, to neospravňuje rovnaké konanie v Rumunsku. A počul som vás, všetkých vás, ako ste mm, e, sa veľmi vys- intenzívne vyjadrovali o Maďarsku, Polsku, ale e, vaše ticho je ohlušujúce, zneužívate svoju povinnosť brániť demokraciu vy ako líder socialistickej skupiny. To je nesprávne. Slovo má pán Sarvama, minúta 30. Merci, madame la présidente ďakujem veľmi pekne. Kde je pán podpredseda Timmermans? Nie je to? A kde je rumunské predsedníctvo? Ja ich tiež nevidím. Európska únia bola založená preto, aby podporovala mier, demokratické princípy a právny štát. Ako moji kolegovia z EPP aj ja mám obrovské obavy, pokiaľ ide o právny štát a nedávny vývoj v Rumunsku. Nemôžeme akceptovať ústavičný e, pokus rumunskej vlády zaviesť zmeny e, v trestnom zákonníku. E, tieto zmeny by mali dekriminalizovať korupciu. Nemôžeme akceptovať ani trvalé pokusy zasahovať do nezávislosti súdnictva zvláštna sekcia vyšetrovania, ktorá e, vyvíja nátlak na e, prokurátorov a sudcov. To všetko musí skončiť. Mali by sme naliehať na Európsku vládu, aby prestala bojovať proti e, základným hodnotám Európskej únie. Ale tak mimochodom, e, pani Intel by som chcel poradiť, aby sa pozrela bližšie na rozhodnutie EPP z 20. marca. Nemyslím si, že vaše pripomienky e, sú v úplnom súlade s týmto rozhodnutím. E, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Boštianov. Pán Boštianov, počkajte prosím vás chvíľku. Vy ste zažiadali o faktickú poznámku. Toto bude iba poznámka, to nebude e, pripomienka. E, chcel by som pripomenúť svojim kolegom v EPP, že tu neboli. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa urobilo a teda rozhodnutie nebyť tu je e, rozhodnutie, ktoré robí predsedníctvo rady. Pýtajte sa svojich eh, vodcov, eh, čo oni robia predtým, než obviníte rumunskú vládu. Dobre, ale to nesúvisí s rokovacím poriadkom. Ďalší, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, vážení kolegovia, Rumunsko je proeurópska krajina. E, rumunský národ prijal európske hodnoty, chcú spravodlivosť, e, chcú právny štát, sú mier. Stá tisíce ľudí vyšli do ulic, aby obhajovali európske hodnoty a politici majú povinnosť e, počúvať, čo hovoria ľudia. Politici nikdy nemôžu meniť zákony iba vo vlastnom záujme. Ešte raz hovorím, milióny slušných Rumunov nechcú amnestiu, nechcú ospravedlenie, oslobodenie pre týchto ľudí. Chcel by som požiadať eh, rumúnskú vládu, aby zobrala všetko toto do úvahy. Eh, Benátska komisia, Európska komisia, všetci by ste mali zobrať toto všetko do úvahy. Rumúnska vláda musí počúvať, čo hovoria ľudia. A preto Johannes 2. mája sa rozhodol uskutočne referendum, tak aby sa rumúnsky občania mohli vyjadriť k tomu, čo sa deje v oblasti e, súdnictva. Môžu povedať nie amnestiám a môžu povedať nie zmenám trestného zákonníka. Trestný zákonník sa musí meniť e, iba tak, že sa zoberú do úvahy názory sudcov, mimovaných organizácií a všetkých ostatných partnerov. Žiadam rumúnsku vládu, aby podporila rumúnsky ľud v boji za e, európske hodnoty. Ďakujem pekne. E, je to modrá karta od pani Grapiny. Akceptujete túto modrú kartu? Ďakujem. Vážený pán kolega, a mám konkrétnu otázku. Vraveli ste, že sa zákony zmenili zo dňa na deň. Môžete mi povedať, ktorý konkrétne, okrem toho, ktorý spomenul pán Čološ, keď e, pani Bruno bola ministerkou. Viete o nejakom inom zákone, ktorý sa zmenil zo dňa na deň? Ďakujem veľmi pekne, pani Grapini, za vašu otázku. Je tu dlhý rad um, vyhlášok, uh, ktoré vydala prechádzajúca vláda. Uh, boli to núcové vyhlášky, 13 napríklad na druhý deň 100 tisíce ľudí vyšli do ulic a protestovali uh, proti tomu, pretože to bol pokus neodsúdiť tých, eh, ktorí by mali byť stíhaní za korupciu. Eh, dobre, teraz prechádzame eh, ku kačty aj pani Jaroko Masala. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som zablahoželať Rumunom a viem, aké to je byť vo vašej koži, keďže som Maďarka, ale musím povedať, že tento prejo je proti dvojitému metru a pani Gresle zobrala do úvahy mnohé obvinenia. Tento raz v Rumunsku vyšlo najavo, ako ďaleko zašlo Rumunsko, pokiaľ ide o integráciu najchudobnejších. Dnes je tam kríza, dnes je kríza v celej Európe. Ľudia sú vyhaňaní zo svojich osá, pretože e, európske peniaze prichádzajú veľmi pomaly na tieto miesta a preto by som chcela požiadať rumunské predsedníctvo, aby dali dohromady e, komisiu, radu a všetky ostatné inštitúcie tak, aby všetky nevyužité finančné prostriedky sa využili na to, aby pomohli tým občanom Európy, ktorí nedostávajú peniaze z Európskej únie, pretože sú tam eh, byrokratické problémy a preto majú problémy a sú vyhosťovaní eh, z rómskych osad, takže zastavme to. Pán Krištie, nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka. Vaše mlčanie e, pri tom, ako niekto zneužíva e, Rumunsko, je strašné. Treba konsolidovať európsky e, projekt a treba odstrániť dvojitý meter, ktorý tolerujete. Populizmus a extrémizmus ohrozujú európsky projekt. A prichádzajú a vychádzajú z toho, že európsky úradníci sú úplne mimo reality e, v európskych hlavných mestách. Pokiaľ ide o postoj Rumunska a reputáciu Rumunska a reputáciu komisie, tie sú e, dosť postihnuté tým, čo sa deje. Komisia sa snaží zasiahnuť do vnútornej záležitosti Rumunska, ako sú súdne procesy, ale to je nepriateľné. Niektorí z vás budú v nasledujúcej komisii a žiadam vás, aby ste prestali zasahovať do súdnych procesov v členských štátoch. Chcete nás využiť len preto, aby ste získali niekoľko percent vo svojich volebných kampaniách. E, ukončite to, prosím vás, pane. Strašne ma to mrzí, ale uh, tu eh, v Catch aj máte iba minútové prejavy, takže prosím vás, eh, dodržte eh, čas, ktorý vám je vyhradený, pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, pani komisárka Jourova povedala, že ak sa situácia v Rumunsku nezmení, tak potom komisia urobí potrebné kroky. Nuž, Našťastie táto komisia už nebude robiť žiadne kroky, pretože už urobili veľmi veľa škodlivých krokov a teraz je e, na voličoch, aby rozhodli, ako to bude ďalej pokračovať. Pán Timmermans je na to zvyknutý, pokiaľ viem. To, čo sa deje v Rumunsku, je naozaj veľmi zložité. Tá situácia je rovnako zložitá, ako je situácia v Spojenom kráľovstve. A chápem, že keď sa hovorí o korupcii, tak e, samozrejme akýkoľvek druh korupcie, nech je akokoľvek malá, e, je zlý e, pre nás. Ale Hovoríme tu o sledovaní politikov a občanov a také niečo jednoducho nemôže pokračovať. Je to problém a tento problém musí vyriešiť Rumúni. Pane Nikolaj, nech sa páči, máte slova. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Celá táto rozprava o právnom štáte bola rozprúdená a tí, ktorí rozprúdili, sa nakoniec potom neukážu. Takže buď to znamená, že opovrhujete touto rozprávou, alebo si myslíte, že je to rozpráva, pri ktorej stratíte svoju tvár. Neviem, či tu strácame tvár, ale celá táto rozpráva je prázdna, neobsahuje nič. Je to ako Spielbergov film, kde bol niekto odsudený za to, e, čo mu veril. Presne to ste urobili dnes, komisárka. Keby ste mali minimálnu slušnosť pozrieť sa na to, čo sa naozaj stalo v Rumunsku, tak by ste zistili, že nejaké zákony neboli schválené. A kritizujú nás za to, že sme schválili nejaké zákony, ale chápem, že ľudia chcú zostať na svojich miestach ale tiež musíte rozumieť tomu, že takéto správanie vytvára medzeru medzi občanmi a európskymi inštitúciami a preto eh, by sme sa mali zbaviť populizmu. Dobre, a teraz pani Morvaj má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pokiaľ ide o pani komisárku Jourovu, Mám pre ňu otázku. Ste si vedomá eh, toho, že Ištvan Beke a Surč eh, z Rumunska eh, stoja momentálne pred súdom a je to dobrý príklad toho, ako sa politici snažia vyvinúť nátlak na súdny systém a znova zažívame tie najstrašnejšie bolševické časy, keď e, politici, tajné služby a policia sa dali dohromady, zneužili e, väzenský systém, uväznili ľudí a využili iné metódy, aby dosiahli svoje politické ciele. Pokiaľ ide o týchto dvoch občanov, e, máme tam kriminalizáciu dvoch eh, ľudí, eh, ktorí nerobili vôbec nič, lenže bojovali za práva maďarskej menšiny v Rumunsku a preto ich rumunská vláda považuje za nepriateľ. Ste si uh, eh, vedoma tohto prípadu? Musíte skončiť. Prepačte, a teraz pani Popa. Uh, pardon, pán Popa. ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka. Žiaľ, toto opäť nie je rozpráva je to iba festival pre volebné modely. A tak ako ľudia, ktorí rozprudili túto rozpravu, tak táto rozpráva aj dopadla. Táto rozpráva naozaj nemá eh, nejakú podstatu, nejaký obsah, je prázdna. Hovoríme tu o strachu, o obavách a rizikách. Pani komisárka, mali by sme si robiť obavy a mali by sme hovoriť o rizikách, keď vysokí predstavitelia Európskej únie odtiaľto zo Štrásbyku hovoria sudcom v Rumunsku, čo majú robiť. Toto je nepriateľné. Právny štát znamená, že umožníte súdnicu, aby si robilo, čo má robiť. A nesmiete mu diktovať, čo má robiť, bez ohľadu na to, kto ste. Nemali by sme hovoriť súdom a súdcom, čo majú robiť. Pani Tapadel. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, začnem otázkou. Keď hovoríme o právnom štáte, hovoríme o dodržiavaní práv a slobod našich občanov, pretože o to by sme mali hovoriť to sa snaží eh, rumúnska vláda dosiahnuť dnes systém spravodlivosti, ktorý je spravodlivý, ktorom sa budú dodržiavať práva občanov, kde nebudú nejaké prísne eh, protokoly, kde životy a kariéry už nebudú ničené. A preto by som chcel povedať všetkým politickým eh, sílam, parametri, ktoré používajú Rumunsko ako slogan vo svojej volebnej kampani, že vás zvolili preto, že ste dôveryhodní v očiach voličov. Je nepriateľné v čase predvolebnej kampane viesť rozparovavu, v ktorej napadáte vnútornú politiku členského štátu. Je to dvojitý meter na úrovni inštitúcie. A to je absolútne nepriateľné. To, čo sa tu deje, je čistá volebná hra a poškodzuje dôveryhodnosť e, Európskeho parlamentu. Pán Čaklo? Uh, Ďakujem. Nerozumiem tomu, ako môžeme o niečom diskutovať, o právnom štáte, a pritom ide o niečo, čo sme si jasne nedefinovali. Trestnoprávne veci sú v národnej právomoci a mm, panujú obrovské rozdiely medzi právnymi poriadkami členských štátov. A preto je veľmi ťažké preskúmať a vyhodnotiť túto tému. Všetko, čo tu dnes odznelo, je, je len hľúk. Všetko to spadá do národnej právomoci Rumunska. Ja, ja očakávam, že samozrejme určite musia platiť pravidlá na základe opierajúca o európske hodnoty, ale my bohužiaľ právny štát v Rumunsku nemáme. Čaká nás veľa práce, aby sme sa dopracovali k právnemu štátu, ale ja očakávam, že ďalší parlament definuje princípy právneho štátu a zrealizuje ich. Joana? Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, Rumúnsko je mojou vlastou a kým som tu, kým zastupujem Rumúnsko v Európskom parlamente, tak, tak nedovolím nikomu, aby klamal o Rumúnsku. Ja opakujem, Rumúnsko je právny štát. V Rumunsku platia princípy právneho štátu. Niektoré rumúnske politické strany sa snažia vymaľovať úplne iný obraz um, Áno, um, je to v záujme voličov, niektorých európskych strán a v dôsledku toho je náš systém narušený a v snažím, často sa snažia o to, aby bol vynesený rozsudok aj bez príslušných dôkazov a podobne. Čiže keď členovia rumúnskej opozície zistia nejaké fakty, ktoré sú podľa nich, by mali byť predmetom diskusie správneho hľadiska, tak v prvom rade by mali ukončiť ten tlak, ktorý oni vyvíjajú na náš vnútroštátny právny systém. Pani predsednička prerušuje. Pani Gomeš, ja som hlasovala za to, aby sa Rumunsko pripojilo k Európskej únii a, bo, a bojovala som proti, proti tým, ktorí boli za to, aby Rumunsko e, nepristúpilo k EÚ. Ja som hájila tých, e, ja som hájila aj tých, ktorí bojovali proti, e, proti zneužívaniu detí. Ale teraz sa ani rumúnske predsedníctvo neobťažuje, aby medzi nás prišlo. Líder PSD, pán Dragnea, um, vytvoril uh, kriminálnu organizáciu, ktorá kradne, um, ktorá ukradla milióny z eurofondov. Naozaj sa nebojím kritizovať a som rada, že, že naša skupina nabrala odvahu a pozastaví členstvo PSD. Nejde len o eh, princíp právneho štátu v Rumunsku, ako povedala pani Jourova, ale ide o princíp právneho štátu v celej EÚ. Pozrime sa na rumunských občanov, ktorí v zime žiadajú dodržiavanie princípov právneho štátu. A my by sme tiež mali tak konať. Pán López Aguilar, ďakujem veľmi pekne. Ja vystupujem k tejto téme Nehovorím ani rumúnsky, ani maďarsky, ani, ani, ani, ani polsky. Um, táto diskusia o boji proti korupcii, základných právach um, sa často pretaví do diskusie alebo do obvinení. Ja opakujem, tie krajiny, e, na ktoré sa, vo, voči ktorým bol spustený článok číslo 7, a e, samozrejme, e, vy, na toto všetko potrebujeme jasný mechanizmus, jasne vymedzený v zmysle článku 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Potrebujeme pracovať na kvalite demokracie, a to súvisí s bojom proti korupcii. A takýto mechanizmus potrebujeme v zmysle uznesení, ktorý i náš parlament schválil. A my žiadame od komisie, aby počas, nadcha- aby počas nadchádzajúceho mandátu pracovala na vybudovaní tohto mechanizmu. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka Jourova, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade by som rada vyjadrila presvedčenie, že tu, že tu zastupujem celú komisiu. Som tu za celú komisiu. Um, to je na adresu toho, že ste sa niektorí vyjadrili v tom zmysle, že pán podpredseda Timmermans tu dnes nie je pán, pán podpredseda Timmermans vedie um, kontinuálny dialog s rumúnskou stranou a naozaj tým posledným, ktorého by sme mali kritizovať eh, za to, že by postupoval nejakým spôsobom negatívne voči tejto krajine. Druhá pripomienka. Komisia nezasahuje do jednotlivých prípadov v Rumunsku. To je reakcia na to, čo vedla pani Grapini. Taký je princíp, ktorého sa držíme. My nezasahujeme do jednotlivých prípadov, ale skôr skúmame e, si, situáciu z celkového pohľadu, situáciu v legislatíve a preto sa snažíme reagovať eh, na nedávne legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v Rumunsku, pretože kumulatívny pozitívny potenciál jednotlivých zmien by um, viesť uh, k porušeniu princípov právneho štátu. Nie, pani Morvaj, uh, ja si pamätám veľmi dobre svoj prípad. Ja som bola obvinená z korupcie v roku 2006 a v rámci jedného veľmi špinavého politického prípadu bolo to motivované politickým záujmom, bola to šarada pre médiá. Stále si pamätám, keď som sedela vo vezení, ani na jednu sekundu som si myslel, že akýkoľvek že, že ja som ne, ja som verila v nezávislosť súdnictva a mimochodom k súdu nikdy nedošlo, pretože, pretože nemali k dispozícii žiadny dôkaz. Išlo len o politickú špinavú hru pre médiá. Ja si to pamätám veľmi dobre. Je paradox, že Rumunsko eh, bolo tou krajinou, ktorý, ktorá ktorá, ktorá mi pomohla. Nepôjdem teraz e, do podrobností, malo to totiž dosah aj na moju rodinu. Táto krajina mi dala šancu um, mohla som využiť svoje schopnosti, svoje skúsenosti a preto som tou poslednou, ktorá by, ktorá by teraz e, mohla byť obvinená z toho, že koná proti Rumunsku ja, sa, ja zastávam ten názor a totožňujem sa s ním, že v Rumúnsku sa môžeme dopracovať do situácie, keď dojde k nezratiteľným zmenám justičného systému, k systematickému porušovaniu princípov právneho štátu, kde kde, kde je ohrozená nezávislosť súdnictva ja veľmi podrobne sledujem, e, čo robí Rumunsko v rámci, v, v kontexte práce CBS. Myslím si, že to ide správnym smerom, ale e, niekedy mi niektoré zmeny nahnali strach, tie zmeny, ktoré začali ísť nesprávnym smerom. A myslím, že tam sa práve nachádzame. Nezávislé súdnictvo je dôležitým pilierom demokratického štátu a ide o niečo, čo sa rozvíjalo po 10 ročia v mnohých v členských štátoch. Boli sme svedkami dlhého procesu, ktorý viedol k vyváženému ústavnému systému, um, ktorého dôležitú súčasť tvorí nezávislé súdnictvo, ale zničiť sa to dá vyslovene cez noc a práve, a samozrejme komisia si neželá, aby k takémuto niečomu došlo. Rumúnsku. Diskusie pokračujú, dialog pokračuje. Ja súhlasím s tými, ktorí hovoríte, že Rumúnsko a Ru- rumúnsky ľud si zaslúži viac. My by sme chceli Rumúnsku pomôcť. V súčasnosti prebiehajú diskusie na technickej úrovni. Ja by som bola rada, aby sme sa vrátili za rokovací stôl aj na politickej úrovni a budem, budem dúfať, že ten dialog povedie k reforme, k pozitívnym zmenám a že sa tak udeje už čoskoro. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne, ďakujem. Pán Pavel, nech sa páči. Pán Pavel, nedala som vám slovo. Carte bleu sur la, la... A, to bola e, modrá karta k tomu, čo povedala pani Jorova, nie je možná, takže pripomínam rokovací poriadok. Nie, nebudete hovoriť bez mikrofónu, to je úplne zbytočné. ospravňujem sa, mali ste prísť trošičku skôr do tejto rozpravy, ktorá je týmto uzatvorená.